zasadania. Počul som, že situácia sa mení každú hodinu, stále dostávame nové informácie, čo sa týka tohoto sporu v súvislosti s plynom. Kolegyne, kolegovia, pre vašu informácie, čo sa týka delegácie pre Indonéziu, tak e, oni sú na e, galerii pre, návštevníkov a chcel by som ich tu privítať, delegácia z Indonézie. Indonézii związku posiedzeniem... Čo sa týka indonéskej delegácie, tak e, je medzi nami súvislosti e, zasad, pravidelné zasadanie medzi Európskou úniou a, a Indonéziou. Iste viete, že Indonézia zohrá dôležitú úlohu v rámci organizácie ASEAN. Indonézia bola vlastne prvým štátom, s ktorým Európska únia podpísala dohodu a dohodu o spolupráce, spolupráci. Som veľmi rád, že môžem medzi nami privítať zástupcov indonéskeho parlamentu. Ďalšie informácie.